do EÚ. E, pri e, obrane proti terorizmu EÚ v minulosti už značne zlyhovala, ako dokazujú e, početné útoky. Ochrana vlastných občanov musia mať prioritu pred ochranou tzv. utečencov. Urobme konečne niečo a urobme riadnu očistu. Mám teraz problém, že na mojom zozname rečníkov je pán Hever, ale nie je na obrazovke. Nie je tu prítomný? Tak potom ide rozpráva Catch aj. Pán Pučinský, Budžinský, Brudžinský je tu. Pán predseda, pán komisár, je také polské eh, príslovie, že pod lampou je tma a eh, hlavne v posledných mesiacoch a posledných eh, rokoch názor obyvateľov členských štátov EU boli predmetom vydierania morálneho, náboženského a emocionálneho spojeného s otázkami pomoci utečencom a táto agentúra, keď sa pamätám ešte, keď sa som bol e, minister v polskej vláde a mali sme diskusiu na tému e, e, postupenia kompetencií, ktoré patria národným štátom a odozdanie týchto kompetencií do tejto agentúry. A teraz sa vrátim k polskému prísloviu podľa povietma a na tomto konkrétnom prípade je jasne preukázané, ako krajne nezodpovedným spôsobom sa mrhajú peniaze európskych daňových poplatníkov a preto my ako skupina EKR sme proti e, udeleniu absolutória, pretože e, prípad tejto agentúry je e, najlepší dôkaz toho, že pod lampou býva najväčšia tma. So Teraz ideme k rozprave Kesti Aj. Straja sa prihlásili o slovo. Pani Vart Čuli. Santé. v prvom rade chcem povedať, že e, nemali sme krízu s utečencami tu v Európe. Je kríza s utečencami v Jordánsku, Libanone a mnohých ďalších štátoch v Afrike. Ale tu v Európe máme krízu solidarity. To znamená, že niektoré členské štáty Ehm, museli znašať väčšiu zodpovednosť ako iné a chcem sa im poďakovať tým, ktorí ukázali e, súcit a e, morálny kompas a e, vodcovstvo, keď sa ujeli zodpovednosti, keď ostatní mykali plecami a obratili sa chrbtom a popravili spoločné hodnoty. Potrebujeme mať lepší spoločný azylový systém tým, že budeme uľahčovať, koordinovať a posilňovať praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v mnohých aspektoch azylu zahrňam môj štát, Spojené kráľovstvo, na tento zoznam kvôli nepriateľskému prostrediu, ktoré vytvorila Teresa Mayová, keď bola ministerka vnútra a v tom pokračuje dnes eh, politika eh, odvracania eh, plavidiel migrantov v Taliansku spolu s statusnými krokmi Pedra Sancheza, ktorý otvoril španielské prístroje pre utečencov len pár dní potom, ako sa ujal úradu. Mali ste jednu minútu, pán Čudar. Mult, domnule președinte, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že toto je úžasná myšlienka. Avšak častokrát aj úžasné myšlienky boli e, zneužité. A práve otázka zneužitia je to, čo by malo byť naliehavo riešené. E, v Rumunsku sme navrhli taký drastický zákon, ktorý hovorí, že vždy, keď niekto spácha nejaký podvod, tak bude musieť zaplatiť, hlavne keď ide o zneužitie verejných prostriedkov. Je však e, normálne, že by sme to mali zabezpečiť tak, že osoby, ktoré si zobrali alebo strčili peniaze druhých do vrecka, by mali za to platiť. Mali by sme mať e, také jasné rozhodnutia a nástroje, aby sa toto už nestalo, pokiaľ ide o Rumunsko, aj v rámci toho, čo tu preskúmávame, sa snažíme toto zaviesť. A s veľkým záujmom budem čakať na výsledky pri tohto e, vyšetrovania a dúfam, e, že že to bude úspešne dovršené. Pani Delicler. Ďakujem, pán predseda. E, my by sme mohli prejsť litánie Ehm, z nesprávneho konania e, tohoto úradu a ehm, porušenie ochranných údajov a e, šikanovanie e, personálu, ale ja myslím, že je dôležitejšie, aby sme si pripomenuli, čo EASO má robiť a ako zlyháva v tomto poslaní a stačí nám pozrieť sa na to, akú úlohu zohráva v Grécku, aby sme Eh, si toto overili. Tisícky eh, nevinných ľudí, ktorí eh, sú zúfali, aby prežili a sú napchaní do hm, týchto zachytných táborov, ktorých kapacita je viackrát vyčerpaná a hm, mnohí z nich hm, musia dať pohovor, či sú spôsobili aby e, dostali azyl a keď nie, tak e, ich posiela do Turecka a Turecko ich posiela do Sýrie, kde e, oni čelia vojnovým podmienkam a toto je škvrna na svedomí nás všetkých. Na zhrnutie tejto debaty chcem dať slovo komisárovi Oettingerovi. Pán predseda, dámy a páni, poslanci, Mm. kolega mm, poslanec tu zásadne vniesol svetlo do tejto témy. My sa e, zhodím na tom, že migrácia je veľká výzva a bude veľká e, výzva pre Európu aj naďalej v nasledujúcich rokoch a preto potrebujeme udržateľný spoločný európsky azylový systém do budúcnosti. E, tu vôbec nie všetky návrhy komisie a príslušných služieb nie sú naplnené. Agentúra, ktorú má Európa na to, aby zvládala um, úlohy spojené s migráciou a utečencami, bola zriadená v inom kontexte. Uh, aby sme ho zreformovali, to už máme rok za úlohu a uh, k tomu patrí aj agentúra ERSO. Uh, aby z toho um, bola um, samostatná, uh, životoschopná agentúra, aby musíme ju na takú vybudovať. EASO zohráva kľúčovú úlohu v našej európskej migračnej politike. Keď sa pýtate, čo je konkrétny prípad v ďalšom rozpracovaní, tak uh, na základe správy Olafu a účtovného dvora sa najprv príjmu e, disciplinárne opatrenia. To je úloha orgánov pre dohľad, e, aby postupovali po, proti riaditeľovi a e, zamestnancom. A potom um, dojde k súdnemu konaniu, ak tu boli porušené občianskoprávne alebo trestnoprávne predpisy a e, potom tiež e, vyvodíme osobné a finančné dôsledky. Aj e, o tom sme pripravení vám podať správu. A keďže táto agentúra je hodná kritiky a nastal to škandál, tak dobre na tom je, že v demokracii, kde sú kontrolné orgány ako je OLAF a dvor auditorov a parlament, aj komisia, je možné toto vyšetriť. A myslím, že sa ukazuje, že právny štát a demokracia v transparentnosti aj fungujú. Ďakujem za e, vaše vystúpenia. No- Srdečne vďaka, pán komisár. A ešte raz e, spravodajca má slovo, pán Petri Sarvama. Ďakujem, Herr prezident. As already mentioned, Ďakujem, pán predseda. Ako už spomenul komisár Oettinger, nastalo značné zlepšenie eh, v riadení EASO eh, za nového vedenia. Ich odhodlanie reformovať prinieslo výsledky aj na úrovni eh, ľudských zdrojov aj na finančnej úrovni a preto vyzývame nové vedenie, aby pokračovalo vo svojom odhodlanom a transparentnom úsilí, aby eh, priniesli eh, zodpovednejšie, dôryhodnejšie, eh, efektívnejšie štruktúry a príslušné postupy. Ale keď sa stratia alebo e, čerpajú peniaze daňových poplatníkov bez e, spravodlivej súťaže, Európsky parlament musí zúrazňovať takéto prípady, aby sa im mohlo predísť v budúcnosti. Teraz sa tešíme na spoluprácu s novým vedením EARSO, aby e, sme s cieľom blízko sledovať plnenie akčného plánu z roku 2019. Minulý rok e, s uznaním všetkých e, úsilí na napravo nedostatkov v minulosti nemôžeme e, prijať politickú zodpovednosť za schválenie rozpočtového a finančného riadenia tejto agentúry v roku 2017. Ak chceme brať vážne absolutorium udelené Európskym parlamentom, nemôžeme dospieť k inému záveru. Po nepriaznivom eh, stanovisku, ktorý vydal eh, Európsky dvor auditorov a nepriaznivému stanovisku po vyšetrovaní OLAFu. A preto absolutorium pre ERSO za finančný rok 2017 eh, treba odmietnúť. Ďakujem za vašu pozornosť. a tým sme rozpravu k tomuto bodu programu uzavreli a hlasovanie, ako viete, bude zajtra. A ideme k ďalšiemu bodu programu a to je správa od pani Garcia Muñoz eh, o mm, rozpočtovom pláne EÚ, eh, Európskej rady a rady a chcem e, tu e, opäť e, privítať za rado pani Tuporanen a ona nám podá správu o teraz na začiatku tohoto časového úseku. Máte možnosť aj sa elektronicky prihlásiť do kladenia otázok na základe modrej karty aj do rozpravy aj Máte možnosť e, teda využiť aj modrú kartu a elektronické prihlasovanie e, do týchto rozpráv začína teraz a nemusíte e, s ním čakať na koniec debaty. No teraz idem k tým, čo sa prihlásili do, o slovo. Najprv má slovo spravodajkyňa pani Garcia Muñoz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Tupurajnen z fínskeho predsedníctva za to, že je tu prítomná na tejto diskusii. Od roku 2009 Európsky parlament eh, podporoval rozpočet rády eh, aj keď to nebola dostatok eh, spolupráce, pokiaľ ide o účty únie. V tomto hm, postupe pre uzatvorenie účtov v roku 2019, čo nás teraz, 2017, čo nás teraz najviac e, trápi. E, rada vôbec neodpovedala na naše formuláre a takisto ani nebola na vypočutí generálnych e, sekretárov, ktoré boli zorganizované zo strany výboru pre rozpočtovú kontrolu. Následne 26. marca plenárne zasadnutie EP odložilo schválenie účtov náš na oktobre 2019. Opätovne dalo príležitosť zlepšiť situáciu zo strany rady. Opätovne, žiaľ Bohu, rada neurobila nič až k tomuto dátumu. Opätovne eh, nedostatok spolupráce spôsobilo to, že sme museli odmietnúť schválenie za rok 2017 týchto účtov. Všetky politické skupiny hlasovali jednomyselne na výbore pre rozpočtovú kontrolu, tým podporili stanovisko, ktoré Európsky parlament eh, predložil počas všetkých týchto rokov. A teda si myslíme, že našou úlohou spočíva, naša úloha spočíva v tom, aby sme všetky finančné prostriedky zabezpečili, že budú využité spravodlivo, eh, v súlade s legislatívou transparentne. Toto je naša hlavná kompetencia, je to v záujme všetkých našich daňových poplatníkov, našich občanov, aby sme zabezpečili transparentnosť a takisto aj využitie demokratickým spôsobom všetkých týchto finančných zdrojov. A samozrejme, že žiadame radu, aby zareagovala pretože toto je demokratická úloha Európskeho parlamentu, ktorá zohráva. Rada musí sa prispôsobiť a prijať demokratickú voľbu vo svojich účtoch, tak ako aj ostatné inštitúcie a organizácie EÚ. A naviac, ak to neurobia, Rada by si mala uvedomiť, že ona by mala byť tá prvá, ktorá by mala byť príkladom transparentnosti a aby zabezpečovala tiež informácie a reakciu na informácie, ktoré žiadame. Za všetky tieto roky sme sa viackrát snažili za obe inštitúcie nejak približiť stanoviské. Žiaľ Bohu, to neviedlo k žiadnemu pozitívnemu výsledku až doteraz. Však ja zostávam optimistická a dúfam, že rada bude e, otvorená tomu, aby sme našli spôsob, ako by sme mohli spolupracovať a to čo najskôr. V tomto zmysle dúfam, že fínske predsedníctvo zohrá veľmi dôležitý dôležitú úlohu v tomto zmysle. Na druhej strane stanovisko má jednu odsodu, od jeden odsek, e, e, kde viacerí členovia sa v nej obracali práve na rotujúce predsedníctvo. Myslíme si, že e, privátne záležitosti, toto môže všetko dať negatívny imič na Európskej únie. Nielen kvôli tomu, kvôli samotnej reputácii rady, ale aj kvôli celej Európskej únie. Obzvlášť v tom kontexte, kedy inštitúcie potrebujú chrániť a posilňovať dôveru európskych občanov, ktoré títo majú v nich. A práve preto v, v, v mene tejto dôvery je potrebné zabezpečiť transparentnosť a demokratický dohľad. Preto chcem vyzvať radu, aby sa pri, pripojilo k našim, našemu úsiliu dosiahnuť tejto, túto dohodu a to, čo najskôr. Máme pred sebou európskych občanov, potrebujeme im zabezpečiť transparentné riadenie a to vo všetkých linkách vrátania európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Tuporajnen. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, v prvom rade chcem povedať niečo o e, konkrétnom procese absolutária na rozpočet za rok 2017. Potom sa vyjadrím e, k stavu našich diskusí o spolupráci medzi parlamentom a radou počas e, tohto procesu absolutória vo všeobecnosti. Čo sa týka implementácie rozpočtu na rok 2017, samozrejme viete, že Dvor auditorov vo svojej výročnej správe citujem, nenašiel žiadne problémy týkajúce sa rady. To treba vyzvihnúť. Čo sa týka všeobecnejšej diskusie medzi našimi dvomi inštitúciami, po viacerých rokoch eh, blokácie obidve strany naložili úsilie v roku 2018, aby sa zlepšilo vzájomné porozumenie, ktoré zlepší pragmatickú spoluprácu, zachovajúc principiálne pozície na obidvoch stranách. Rada vždy vyzvihovala, že článok 319 zmluvy upravuje jednotný proces absolutória pre celý rozpočet EÚ. Parlament prijal politickú prax, ktorá upravuje rôzne postupy pre inštitúcie a orgány. Napriek tejto principiálnej nezhode sme dospeli k tomu názoru, že je tu ešte priestor na spoločnú najlepšiu prax v postupe absolutória. Rada reviduje svoj návrh memoranda porozumení z roku 2011 na základe návrhu Európskeho parlamentu a poslala pozmenený text náspäť do parlamentu v maji 2015. Ďalšie kontakty a výmeny sa realizovali v lete 2018 a rada zobrala na vedomie následné návrhy vtedajšej predsedničky výboru KONT pani Gresle. Minulé leto po prechodnom období e, okolo európskych volieb dostala rada list od e, novej predsedničky výboru KONT pani Holmer a žiadala o e, našu reakciu na návrhy predchádzajúcej predsedničky. Predsedníctvo môže podporiť, že prípravné orgány rady momentálne skúmajú, ako postúpiť vpred. Je pre radu veľmi dôležité, vedieť, či parlament ešte stále e, stojí za našim spoločným prístupom z minulého roku, najmä pokiaľ ide o jasnú delimitáciu e, tej, tohto navrhovaného postupu. Ide tu o e, implementáciu rozpočtu. Nemôže to byť využívané ako nástroj na politickú zodpovednosť rady voči parlamentu ďalší dôležitý prvok pre radu je vzájomná a rovnomerná výmena informácií medzi inštitúciami. Návrh memoranda hovorí, že bez ohľadu na rozdiely v e, úlohách po procese absolutória e, musia vychádzať z podobnej fa- e, faktuálnej základne. Takže toto bolo dosiahnuté minulý rok ako spoločný základ. Dúfam, že to ešte stále tak je a zabezpečíme v konkrétnych situáciách. Viem, že teraz ešte nemôžem predvídať reakciu na list pani Homer. Rada definuje svoju pozíciu, ako najlepšie pokročiť vpred. Chcem vás ubezpečiť, že predsedníctvo robí všetko, čo je v jeho silách, aby tento proces završilo e, s výsledkami, ktoré budú akceptovateľné pre obe inštitúcie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dámy a páni. Za EPP teraz dostane slovo pani Angelika Vincik. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani Tupurajnen, kolegovia, kolegyne, najprv by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni, pani Munez za jej prácu. Ochrana európskeho životného štýlu to pre mňa znamená aj financovanie európskych inštitúcií a myslím, že to naši občania musia pochopiť. Avšak za ostatné roky naši členovia vo výbore, pokiaľ ide o absolutórium, ho v roku 2017 nepodporili. Tam bol rozpočet na úrovni 526 eh, tisíc eur, ale nebola tu ochota reagovať na, ústne, na písomné otázky, aj pokiaľ ide o, ten, o to vypočutie, ktoré sa týkalo práve procesu absolutória, nebol ochotný sa na tom zúčastniť. Preto by som želala, aby sme našli Želala si, aby sme našli dobré riešenie a dúfam, že pani kolegyňa Holmajerová sa pustí do rokovaní s radou. Pokiaľ ide o budúcnosť, želám si pre Európsku úniu väčšiu transparentnosť, ale potrebujeme predovšetkým transparentnosť v rámci inštitúcií a keď hovoríme o daniach, ktoré platia naši spoluobčania. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pani Lara Wolters. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja vítam túto správu, predovšetkým ten kritický postoj, pokiaľ ide o súkromné sponzorstvo, pokiaľ ide o rotujúce predsedníctvo na rade. Načrtnem problém. Rumunsko bolo financované Coca-Colou na, e, v období, keď sa hovorilo práve o potravinách na rade. Fínsko dostalo e, zasa vozidla BMW, keď tu bola revízia, pokiaľ ide o emisie pre vozidla a Chorvátsko zverejnilo zasa dokument o tom, ako súkromné firmy môžu využiť biznis príležitosti, ktoré súvisia s jej predsedníctvom Chorvátska. Ja si myslím, že korporátne sponzorstvo prináša E, určitú diskreditáciu Európskej únie. O čo tu ide? Ide tu o konflikt záujmov a problém s transparentnosťou, ale takisto tu ide aj o dôveru. V posledných voľbách viac mladých ľudí ako kedykoľvek predtým volilo a mali by mať možnosť dôverovať v európsky projekt a my by sme túto dôveru mali podporovať. Tieto formy sponzorstva podkopávajú dôveru a ukazujú Európu v zlom svetle Európa iba pre málo ľudí, pre vyvolených, pre pár korporátnych sponzorov. Čo však my potrebujeme Európska únia, ktorá sa bude sústrediť na verejné dobro a obmedzí určité záujmy. Takže pred dvomi týždňami som tu stála, žiadala som predsedníctvo rady, tu som sa pýtala túto otázku. Čo teda urobíte so súkromným sponzorstvom? a fínske predsedníctvo sa vyhlo tej otázke a povedali, že to je skôr otázka, ktorá sa týka členských štátov. Ale naposledy, keď som to kontrolovala, tak Fínsko bolo členskou krajinou a radu malo pod taktovkou, mala pod taktovkou členská krajina. Takže ešte raz sa pýtam, zvolíte si, že budete síľou, ktorá podkopáva dôveru občanov, alebo budete riešiť súkromné sponzorstvo a budete spolupracovať s Európskym parlamentom na to, aby sa posilňovala dôvera v Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Peksa. Kolegovia a kolegyne, Myslím si, že táto procedúra udelenia absolutória Rade a Európskej rade je problémom, na ktorý naražame už dlho. Nie je jednoducho možné, aby sa rada takto správala. Tento problém odhaluje ďaleko horšiu väzbu nedôvery medzi našimi inštitúciami, medzi parlamentom a radou, ktoré majú zastupovať záujmy európskych občanov. My sme tu preto, aby sme si vzájomne ubližovali. To nie. Sme tu preto, aby sme si navzájom pomáhali. A to znamená pomáhali aj pri finančnej kontrole. To sú peniaze európskych placov daní, ktoré spravujeme spoločne. A musíme sa spoločne snažiť o to, aby boli vynakladané efektívne. Požadovať ich kontrolu nie je zo strany parlamentu žiadna agresia, je to proste prirodzená súčasť transparentného konania európskych inštitúcií. E, zodpovedáme sa svojim voličom a by sme naplnili požiadavky a mali by sme obstáť, e, mali by sme dostať svojim záväzkom a v tohto dôvodu nemôžeme podporiť udelenie absolutória rade, ak nebude ochotná výjsť parlamentu v ústrety. Ďakujem. Ďakujem. Joachim Kus. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Ja ako nováčik som bol prekvapený, pokiaľ ide o radu, keď som to počul poprvé, že rada už 9 rokov, alebo veľa rokov, že tu nebolo prijaté absolutórium. A teraz sa pýtam, ako je to vôbec možné. A tento rok je to znovu tak, že pokiaľ ide o rok 2017, nemôžeme udeliť absolutórium, pretože tu jednoducho chýba spolupráca. A teraz sa pýtam, myslíte si, že parlament nie je oprávnený, pokiaľ ide o peniaze, pol miliardy eur, ktoré dostávajú z európskeho rozpočtu, e, kontrolovať túto pol, miliard, pol miliardy eur? Nedokážeme to? Nemáme na to právo podľa vášho názoru? To je pre mňa veľká otázka a poprosím vás, preskúmajte to, pretože ak aj naďalej eh, budete odriekať túto, toto schválenie, tú možnosť udeliť absolutórium k rozpočtu, tak tu eh, s tým súvisí ďalšia otázka, ktorá znie, na čo tu vlastne máme parlament. Potrebujeme vôbec tento parlament? Ak nie je schopný inštitúcii Európskej únie udeliť absolutórium A preto vás žiadam, aby ste túto otázku vážne preskúmali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Ja očakávam, že poslanci tohto parlamentu eh, zmysel Európskeho parlamentu ako srdce demokracie nebudú podkopávať. Teraz zostane slovo pán Čarnecký, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, absolutórium, oddelenie e, pre rôzne e, inštitúcie, to je spôsob, ako sa prijíma absolutórium a účelom je zaručiť transparentnosť a takisto Takýmto spôsobom tieto inštitúcie môžu skladať účty európskym občanom. Toto akceptujú, absolutorium akceptujú všetky inštitúcie s výnimkou rady. Parlamento, e, parlament dáva e, absolutórium všetkým inštitúciám na základe odovzdaných dokumentov, kladieme otázky a tak ďalej, ale radu nemôžeme takýmto spôsobom kontrolovať, pretože nemáme informácie. Rada nedala odpovede na otázky parlamentu a 27. novembra sa nekonalo plánované stretnutie s predsedom. E, takže rada nereagovala dostatočným spôsobom a týmto spôsobom podkopáva a podceňuje úlohu parlamentu. Ďakujem pekne, pán Hever. Ja som vždy hovoril, že Európska únia je dobrá na niečo, plýtvanie s peniazmi. A toto je opäť potvrdené. V roku 2017 EÚ minulo 100 tisíc eur e, na relaxačné účely a na strelnicu 5 tisíc eur zobrala e, zamestnancov s deťmi na výlet, na zábavný park a na veľkú zábavu s, nočnou, s nočným tancovaním a bar bol otvorený až do 3. ráno. 2018 rada minula 115 tisíc eur na šampanské. Takže e, Briti naozaj chcú tých 30 miliard, vyše 30 miliard dať do Európskej únie, alebo si chcú zobrať späť kontrolu nad svojimi peniazmi. Ja by som povedal, že už je toho dosť. Ja by som povedal, zoberme si späť kontrolu nad našimi peniazmi čistým, jasným, jednoznačným Brexitom. A teraz sa hlási o slovo pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som presvedčený o tom, že podobne ako Briti si zoberú kontrolu nad svojimi peniazmi po Brexite a ukážu nám, ako dokážu fantasticky hospodariť. Ja tam budem rád chodiť, aby som sa niečo naučil. A my dnes s radou rovnako nájdeme nejaký konsenzus. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme ten konsenzus hľadali e, e, naprieč politickým spektrom. Áno, kolegovia e, z ID hovorili, že konsenzus nad kontrolou rozpočtu sa už 7 rokov nepodarilo nájsť. A ja by som mal byť budúci rok spravodajcom práve na absolutórium pre radu. Zobral som si to ako tému preto, lebo podľa mňa si myslím, že je potrebné viesť dialog. A tu potrebujem pomoc Klausa Veleho a potrebujem jeho otvorenosť, aby dokázal s nami vyargumentovať, prečo zrovna Európsky parlament dohliada nad účtami európskych inštitúcií a že všetkých kontrolmi je rovnakou mierou, že tak ako kladieme tvrdé otázky o Európskom parlamente, je normálne sa pýtať aj na otázky, na ktorých sa pýtali kolegovia z Veľkej Británie ohľadom rady. A ja som presvedčený o tom, že nám všetkým v tejto miestnosti záleží na transparentnosti. To je to, čo, o čom sme to už hovorili a mm, verím, že tento kompromis nájdeme a dokážeme ukážať občanom Európskej únie, že sme tí prví, ktorí chcú mať v účtovníctve poriadok. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Tým sa dostávame k spontánnej rozprave, keď ty aj. Mám tu jedného prihláseného, ale ešte predtým by som chcel povedať niečo vážne. Máme tu teraz málo prítomných kolegov a v zmysle parlamentu, kde občania sú zastúpení inými občanmi, poslancami, pokiaľ ide o tie zastávky, ktoré tu máte, tie nemôžu nahradiť poslancov. My sme veď predsa volili poslancov a preto by som chcel, aby ste zvážili takéto nahrádzanie poslancov zastávkami. My tu máme byť ako ľudia prítomní na tejto diskusii a nie predmetmi, ktoré sú v rozpore s rokovacím poriadkom. Kolegovia a kolegyne, teda, teraz dostane slovo Eh, pán Giodaro. Ďakujem pekne. Eh, to, čo tu zaznelo, je naozaj veľmi, veľmi vážne a ja si myslím, že je potrebné sa k tomu postaviť demokraticky aj vrátane kontrol európskymi fondami. Je potrebné diskutovať o transparentnosti. Je predsa neuveriteľné, aby v parlamente, ktorým sú poslanci zvolení európskymi občanmi, pred nami sa schováva niečo. Možno nezávislá inštitúcia by mala spraviť potrebné overovanie pre udelenie absolutória, ale pravidlá musia byť jasné a musia ich občania poznať. A ja pripomínam, že jediným demokratickým voleným orgánom je Európsky parlament. Takže treba nájsť jedinečný postup, ktorý dokáže zabezpečiť, aby občania dostali odpovede na svoje otázky. Svatky. Ne, nehlásil sa ani pán Marden. Uh, prihlásil sa ešte pán uh, Nech sa páči, dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Čechovský bol natoľko láskavý, že spomenul Spojené kráľovstvo v tejto téme. Ja by som chcel spomenúť viacero veci, ktoré sa netýkajú demokracie ako takej, ale zodpovednosti E, pred demokraciou. A myslím si, že transparentnosť je jednou základnou zložkou, na ktorej stavia, dô, stojí dôvera našich voličov. Počas tejto diskusie sme počuli neustále dokola sa hovorilo o tej kľúčovej téme transparentnosť. Nečudujem sa, keď hovoríme o 562 milión eur, ktoré nejak v parlamente nikto ich neopodstatnil, ne, nepodporil číslami. Uh, myslím si, že Parlament Európska rada sa naozaj musí nad tým veľmi zamyslieť Eh, jednak tu musí byť externé účtovníctvo týchto vecí. Momentálne je interný účtovný postup, ktorý nefunguje evidentne. Druhá vec, eh, exekutíva musí prísť do výborov. Neviem si predstaviť, že exekutíva odmieta prísť do výborov tohto parlamentu. A tretia vec je konflikt záujem ohľadom sponzorstva. To sa musí zohľadniť, pretože naši voliči potrebujú transparentnosť. Ďakujem. Rada má možnosť bezprostredne zareagovať. Nech sa páči, pani Tuporajnen, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Ja si cením, že máme dneska výmenu názorov. A chcela by som zdôrazniť, že predseda, eh, prezident dvora auditorov sám vyhlásil vo svojom výbore, že rada je skúmaná rovnakým spôsobom ako každá iná inštitúcia, kontrolovaná rovnakým spôsobom. Navyše rada dáva Európskemu parlamentu úplnú, kompletnú finančnú dokumentáciu, ktorá je uvedené v zmluve, ktorá súvisí s udelením absolutória. Navyše už niekoľko rokov parlament má prístup k výročnej správe o činnosti e, na e, dokumentom o práci delegácií, kde sú uvedené všetky potrebné informácie o tom, ako rada využíva svoje zdroje a ako organizuje svoju prácu. Vážení poslanci, ja by som chcela zopakovať, že fínske predsedníctvo sa angažuje chce preskúmať všetky možnosti na to, aby sme dosiahli vzájomne akceptovateľnú dohodu, musíme e, mať na mysli niečo, čo bude fungovať a fungovať pre všetkých. To sa musíme snažiť dosiahnuť. Chcem povedať, že jeden z predchodcov, predsedov rady, povedal, že EU inštitúcie môžu získať dôveru občanov v Únii iba spolu a nie ak pôjdu jeden proti druhému. A na záver, kratučko, ešte k tomu e, firemnému sponsorstvu, chcela by som zopakovať, že firemné sponzorstvo spadá do kompetencie členských štátov. Áno, samozrejme, rada je politicky zodpovedná e, občanom únie. Táto zodpovednosť funguje takým spôsobom, že e, národné vlády sú kontrolované demokraticky zvolenými národnými parlamentami a nie cez Európsky parlament. Ďakujem, pán predseda, za túto výmenu názorov. Ďakujem pekne. Ešte raz teraz má slovo aj spravodajkyňa. Môžete sa vyjadriť, pani Garcia Muñoz. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agra... Ďakujem pekne. Pán predseda, všetkým by som sa chcela poďakovať členom Výboru pre rozpočtovú kontrolu za ich spoluprácu a za ich pozmenujúce návrhy, aj všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii a podporili moju správu. Ja by som len chcela zdôrazniť, že je potrebné nájsť riešenie tohto problému. E, ide o reputáciu, o dobré meno európskych inštitúcií a zrádzame občanov, ktorí chcú transparentnosť a chcú zodpovednosť. Nechceme počúvať výhovorky pána Hívra napríklad. Musíme nájsť nejaký spôsob, nájsť riešenie, na ktorom sa budú vedieť dohodnúť obe strany. A ja dúfam, že sa nám podarí čoskoro začať o tom diskutovať, že sa nám podarí dohodnúť a že ukončíme tento problém, ktorý pretrváva už celé roky a ktorý nás nikam nevedie. Takisto sú tu ešte aj e, obavy ohľadom poškodenia našej reputácie a e, z rizika, že európsky spolučania stratia dôveru v Európsku úniu napriek tomu, že toto spadá do kompetencie členských štátov. Ďakujem pekne pani spravodajkyňa. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Vyhlásenie Rady a komisie o horizontálnej smernici o boji proti diskriminácii a aké sa teda dosiahli pokroky. A teraz poprosím predstaviteľku komisie, ale aj rady, aby sa vyjadrili a ako prvý prihlásený je práve pani Tuporajnen za radu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, je mi veľkou radosťou, že sa môžem zúčastniť diskusie o tejto dôležitej téme. E, návrh smernice o rovnakom zaobchádzaní, horizontálnej smernice. Nikto nepochybuje o princípoch rovnakého zaobchádzania ani o boji proti všetkým formám diskriminácie. Avšak členské štáty si volia rôzny spôsob, ako bojovať proti diskriminácii. Táto smernica je životne dôležitá, pretože vyplní existujúce medzery v EU legislatíve, ktoré sa týkajú prípravy a implementácie opatrení v oblasti rovnakého zaobchádzania v celej Európe. Návrh sa týka štyroch dôvodov, teda, e, pardon, dôvod diskriminácie, náboženského vyznania, e, veku, sexuálnej orientácie. Chceme chrániť proti všetkým formám diskriminácie, e, nielen pri zamestnávaní, ale aj v iných oblastiach, ako, čo sa, ako prístup k tovarom či službám. Po tom, čo bol nastolený tento návrh roku 2008, Európsky parlament rýchlo eh, odsúhlasil uznesenie, ktoré prešlo potom cez konzultačný proces do rozhodovania. Zo strany rady eh, uplynulo 11 rokov od zverejnenia návrhu a každé predsedníctvo malo tento bod, tento spis na programe. Eh, je potrebná jednomyselnosť na rade a na schválenie tejto smernice a žiaľ, toto je ťažko dosiahnutelné. Ostávajúce problémy pretrvávajú pre rozdelenie kompetencií, právna istota a finančné dopady návrhu, okrem iných vecí. A teda momentálne rada a, a e, v podstate e, je, e, spoločné stanovisko rady je v nedohľadne. Diskusie doteraz e, e, sa dopracovali iba k správam o pokroku. My chceme ďalej diskutovať o tomto texte, ale obávam sa, že sa nedostaneme z existujúceho závozu. A preto počas nášho predsedníctva sme sa rozhodli otvoriť širšiu výmenu názorov o nediskriminácii na rôznej úrovni, ktorá vyvrcholí politickou diskusiou na najbližšom zasadnutí EPSCO 24. oktobra, mimochodom o dva dní. Očakávame konštruktívnu a plodnú diskusiu. Dúfame, že e, budúce záväzky nadchádzajúcej komisie sa takisto nechajú inšpirovať touto diskusiou. Cieľom diskusie sú vlastne dva ciele tejto diskusie. Poprvé, zinventarizujeme aktuálnu situáciu a výzvy v oblasti nediskriminácie v rámci EÚ a potom preskúmame možnosti, ako sa posunúť pred, vpred v tejto oblasti. Inými slovami, chceme identifikovať typy opatrení a aktivít, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívnej implementácie princípov rovnakého zaobchádzania, aby sme efektívne posunuli vpred európsky boj e, proti diskriminácii v oblasti zamestnávania. Dúfame, že výsledkom tejto politickej diskusie budeme mať jasnejšiu predstavu o vízii členských štátov, ako by mala vyzerať antidiskriminačná e, situácia v EÚ. Zároveň to má poskytnúť motiváciu členským štátom na to, aby sa znova pozreli na tento návrh z nového uhla pohľadu. Sme optimistickí a ambiciozni, ale zároveň ako predsedníctvo chceme rešpektovať rozdielne národné názory a chceme si vypočuť obavy jednotlivých členských štátov, ktoré sa týkajú tohto návrhu. Politická diskusia podľa nás je dôležitá a relevantná. Jej výsledok môže byť základom prípravy ďalších krokov, ktoré nás povedú k pokroku. Chcela by som však zdôrazniť, že rovnaké zaobchádzanie je princíp zakotvený v našich zmluvách a zopakovaný v Európskom pilieri sociálnych práv a viacerých dohovorov OSN, ktoré Únia ratifikovala. Všetci európsky občania majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako a aby neboli diskriminovaní. Okrem tohto práva je to aj sociálne-ekonomicky výhodné, ak každý má všetky možnosti plne sa podielať na živote spoločnosti. Je jasné, že naša práca v tejto oblasti ešte nie je dokončená a máme pred sebou ešte hodne práce. Ja si nemyslím, že e, toto by spochybnil niekto na rade. Otázka skôr znie, ako sa posunieme vpred. A tu som presvedčená o tom, že diskusia na Rade ministrov EPSCO bude plodná. Vážení poslanci, poslankyne, my Ďakujeme parlamentu za to, že sa angažuje v boji proti diskriminácii a presadzovaniu rovnakého zaobchádzania. S veľkým záujmom sme zobrali na vedomie viacerých významné príspevky parlamentu v tejto oblasti, vrátane uznesenia o základných ľudských právach, ochrane menšín a nedávnejšie uznesenie o právach žien a rodovej rovnosti. A to som spomenula iba zopár. E, Rada si teraz vypočujem vaše názory na túto dôležitú tému. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A za komisiu poprosím e, pani komisárku Jourovu, aby sa ujala slova. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky, nediskriminácia nemá žiadne miesto v našej únii bez ohľadu na to, či sa deje vnútri alebo mimo oblasti zamestnávania a bez ohľadu na to, či stavia na e, e, rase, pohľaviu, veku, sexuálnej orientácie a ďalších. A preto schválenie horizontálnej smernice e, o rovnakom zaobchádzaní je také dôležité, pretože zabezpečí to, že rovnosť, rovnaké zaobchádzanie sa bude uplatňovať na všetkých a na všetky aspekty života. Už dlhé roky Európsky parlament vyjadruje svoju podporu tomuto návrhu a ja by som rada využila túto príležitosť a poďakovala sa parlamentu za vaše odhodlanie a E, trvalú podporu a spoluprácu. Máme nové čísla z Eurobarometra o diskriminácii. Tie budú zverejnené o dva dní, 24. oktobra. Všimli sme si, že sa dosiahol na európskej úrovni len malý pokrok, čo sa týka zmeny postojov a prístupom k e, diskriminácii v porovnaní s barometra z roku 2015. Podľa existujúcich údajov 53 Európanov hovoria, že u nich je široko rozšírená diskriminácia na základe sexuálnej orientácie. Pre ľudí rómskeho pôvodu je to číslo ešte horšie. 61 Európanov by vám povedalo, že e, Romovia sú v teréne diskriminovaní. Pre tých, ktorí sú identifikovaní ako bisexuáli, transexuáli, intersexuálni, 50 e, z nich sa vyjadrilo, že za posledných 12 mesiacov pocítili na sebe diskrimináciu. Teda máme dostatok dôkazov o tom, že diskriminácia je široko rozšírená. Nie, že len to škodlivé pre uh, osobia skupiny, ktorých sa týka, ale je to aj nákladné pre našu spoločnosť. Správa z roku 2018 svedčí o tom, že medzery v legislatíve e, stoja straty na HDP aj na daňových príjmoch. Uvediem jeden príklad. Individuálny dopad v oblasti rasy a etnicity znamená stratu príjmu až do 8 miliard a vyššie riziko hospodárskej E, ťažkej situácie týchto osôb. Aby sme riešili túto situáciu, komisia sa už od roku 2008 snaží o prijatie svojho návrhu o horizontálnej antidiskriminačnej smernice a my sa nevzdáme. Pracujeme tvrdo s radou, aby sme prekonali politickú blokádu a aby sme začali pracovať na zostávajúcich otvorených technických aspektoch a Rada pre sociálne záležitosti, ktorá zasadne vo štvrtok, e, na tejto rade sa bude vysť politická diskusia na túto tému, ako sme si vypočuli od predsedníctva. E, tento spis si vyžaduje jednomyselnosť, ale nesmieme sa vzdávať a musíme sa pokúšať znova a znova. Vynaložíme všetko naše úsilie na to, aby sa schválil tento návrh a aby e, sme sa pustili do implementácie aj v súvislosti s ratifikáciou dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím a prijatie Európskeho aktu dostupnosti. Chcem sa poďakovať fínskemu predsedníctvu za zorganizovanie politickej diskusie o posilnení boja proti diskriminácii. Ja sa zúčastním diskusie na rade tento štvrtok a výsledky diskusie z rady budú kľúčom pre naše ďalšie snahy o prekonanie aktuálnej závozu. Ja budem vyzývať radu, aby dosiahla pokrok a vyjadrím svoje želanie, aby sme konečne dosiahli dohodu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Maria Volš. Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod poviem, že ma veľmi potešilo, že Dezignovaná komisárka Helena Dali v posledných týždňoch sa jednoznačne zaviazala, že bude prioritizovať tento legislatívny návrh. Predsedníctvo aj komisia uznávajú, že je tu naliahová potreba riešiť tento spis a my teraz potrebujeme plán, roadmap, ako prekonať eh, ťažkosti a ako odstrániť legislatívnu dieru, ktorá existuje v oblasti e, diskriminácie. Táto legislatívna diera ovplyvňuje život mnohých občanov. E, občania sú diskriminovaní na základe veku, sexuálnej orientácie, e, náboženského presvedčenia a iných dôvodov. Za posledných 11 rokov sa už svet zmenil a pohol sa ďalej. Mnohé štáty prijali pokrokovejšie práva o rovnosti a takisto prijali zákony o nediskriminácii. Legislatíva EÚ v tejto oblasti zaostáva. A potom, čo povedali predrečníci, si myslím, že sa zhodujeme na tomto názore. Nebudeme svetovými lídrami v ochrane ľudských práv, ak zlyháme ako inštitúcia, ak nezakotvíme tieto práva. Princíp rovnosti a nediskriminácie sú neoddeliteľné a sú základom ľudských práv. Zákaz diskriminácie to je jediné právo, e, ktoré e, je zakotvené vo všetkých deviatich medzinárodných e, zmluvách o ľudských právach. A je to aj e, jedna z najväčších víziev v oblasti ľudských práv, ktoré čelia členské štáty. A my to musíme zmeniť. Musíme vyslať jednoznačné posolstvo, že o ľudských právach sa nedá rokovať ani vyjednávať. A musíme začať tu a teraz u nás doma. Ďakujem. Pani Silvi Guillaume dostane teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V marci 2010, čiže pred viac ako desiatimi rokmi, sme vo výbore LIBE odhlasovali návrh tejto smernice, ktorá má bojovať proti diskriminácii na základe rôznych dôvodov e, v rôznych oblastiach života. Napriek e, tomuto hlasovaniu už sa nič nepohlo. Pred desiatimi rokmi naši predchodcovia sa domnievali, že e, to bol vtedy pokrokový text a že bude možné nájsť riešenia na rade a že to bude rýchlo schválené. Bolo to naivné zmýšľanie. Zastupcovia členských štátov neboli schopní sa dohodnúť a opäť raz sa e, skryli za argument e, spolufinancovania. Ale pozrime sa vážne, e, zmenili sa podmienky diskriminácie v každodennom živote. Prestalo sa útočiť na niektoré skupiny. Ako je to s handicapovanými osobami? Môžeme tvrdiť, že sa zlepšila ich situácia v oblasti práce, ubytovania alebo prepravy? Určite nie. Je tu teda situácia blokácie, ktorá poškodzuje aj dobrú povesť Európskej únie a e, vytvára to dojem, že nie sme seriózni, keď e, máme riešiť takéto problémy demokracie. Európska únia má rámec e, pre, pre boj proti diskriminácii, pre ochranu o obeti a my musíme ukončiť m, túto nehybnosť. Musíme využiť túto novú príležitosť. Prichádza nová komisia, máme tu fínske predsedníctvo a my na vás apelujeme, aby ste v tomto niečo robili. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Pagacartundua. Ďakujem, pani, pán predsedajúci. E, táto smernica je na stole rady vyše 10 rokov a my chceme podporiť to, čo povedala pani komisárka Jourova. Zakázať diskrimináciu, to je jediné právo, ktoré je zakotvené vo všetkých medzinárodných dohodách. Je to v článku 2 zmluvy o EÚ. E, sú, e, sú to, je tu o konkrétne osoby, na ktoré sa viaže e, ľudská dôstojnosť a zákaz diskriminácie. Máme tu niektoré práva, ktoré sú e, viac známe, potom sú tu e, dôvody diskriminácia, ktoré sú menej známe. Existujú rôzne fanatické skupiny. Ľudia majú právo e, žiť bez obťažovania. V niektorých krajinách, napríklad v Katalánsku, potrebujeme právo vytvoriť si identitu. Región nás diskriminuje celé roky Napríklad rodiny si nemôžu zvoliť, v akom jazyku budú ich deti vzdelávané a to je právo, ktoré priznáva UNESCO. Um, napríklad jedno desaťročné dievčatko sa rozhodlo nakresliť e, vlajku, ktorá ale nebola našou, e, teda nebola to štátna vlajka a preto e, sa jej kresba nikomu nepáčila. Aj v dnešnej dobe žijeme teda v dobe e, diskriminácie, uplatňujú sa rôzne fanatické dogmy, ale my toto nemôžeme už ďalej akceptovať, musí sa to e, vykoreniť. V každom kúte Európy my teda plne podporujeme prijatie tejto smernice. E, dobrý deň, E, priatelia, nech je mier s vami. Sú časy, kedy politici musia prijať e, bolestivé a agonizujúce rozhodnutia. Vážení poslanci, vážené vlády, pokiaľ ide o túto horizontálnu smernicu o nediskriminácii, teraz nemôžete e, podľahnuť tlaku. Európska verejnosť je frustrovaná a nechápe vaše výhrady, nerozumejú tomu, prečo, prečo e, problém nediskriminácie nie je urgentný a naliehavý. Nemôžeme už a, akceptovať nejakú hierarchiu diskriminačných kritérií. Napríklad, keď odidete z pracovného miesta, už vás nechráni zákon. E, niečo ako takéto, takýto princíp musí byť zakotvený v zákone. Musí to platiť od Lampedúzy až po arktický kruh. S každým sa musí férovo zaobchádzať, s každým Európanom rovnako. Čakáme už 11 rokov a 11 rokov rada váha. Parlament a komisia majú jednoznačné stanovisko a sú zjednotení. Potrebujeme aj jednomyselnosť Európskej rady a ak rada toto neschválí, tak redukuje európskych občanov um, na druhotné miesto. Ja ako spravdajca Európskeho parlamentu Žiadam, aby bol aktivovaný článok 48 odsek 7 zmluvy EÚ, aby sa v tejto oblasti nerozhodovalo jednomyselným e, hlasovaním, ale kvalifikovanou väčšinou. Vytvorme teraz e, konečne úniu ľudskej dôstojnosti, rovnosti a práva. Thank you. Herr Nikolaus Fest. Ďakujem. Pán Nikolás Fest. Ďakujem, pán predsedajúci. Podľa Eurobarometra za rok 2015 21 opýtaných uvádzalo, že za posledných 20, 12 mesiacov zažilo diskrimináciu a tretina z týchto ľudí je diskriminovaných eh, kvôli veku, sú starší ako 55 alebo mladší ako 30 rokov ak je niekto mladší ako 30 rokov a cíti sa byť diskriminovaný, to je pre mňa novinka. Ja by som bol rád, keby ma niekto z tohto dôvodu diskriminoval. Ale 2% opýtaných sú diskriminovaní kvôli sexuálnej orientácii, 1% kvôli transsexualite. E, hodnoty 1 až 2% e, to sú štatisticky otázne hodnoty, ale musíme konštatovať, že sexuálna diskriminácia v roku 2015 v Európe už nie je témou. Ak niekto videl Love Parade napríklad, tak s tým bude asi súhlasiť. Potom eh, eh, náboženstvo, vek alebo etnická príslušnosť eh, v pracovnom živote. Častokrát zamestnávateľia reagujú iba na príliš prísne pravidlá, ktoré chránia ľudí pred prepúšťaním. Pokiaľ ide o náboženstvo a etnickú príslušnosť, no už toto sú dôsledky migračnej politiky. Berlín a mnohé ďalšie e, mestské, uh, e, nemecké mesta uh, vedia napríklad, že moslimovia alebo židia majú problém s prenajímaním bytov alebo e, majiteľia reštaurácií nezamestnávajú e, moslimov. No už vidíte, že multikultúrna spoločnosť nefunguje tak, ako si predstavujeme, aj keď vydáte tisíc e, zákonov. Túto diskrimináciu jednoducho z každodenného života nevykoreníte. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo pani Björk. Ďakujem, pán predsedajúci. My žijeme v Európe, kde Pravicoví extrémisti a pravicoví nacionalisti svoje pozície podľa e, svojej vôle menia, ako sa im to páči. Mnohí nenávidia e, cudzincov, iní zasa opačné pohlavie. V takejto situácii musia členské štáty, inštitúcie aj rada urobiť všetko, čo sa dá, všetko, čo je v ich silách. My musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa proti tomuto postavili. Musíme sa jednoducho postaviť proti tým, ktorí chcú diskriminovať ľudí, osoby. Jedna z možností, ako to dosiahnuť, je prijať túto horizontálnu protidiskriminačnú smernicu. Samozrejme, to e, nevyrieši všetky neprávosti a e, nie je možné nastoliť zo dňa na deň rovnoprávnosť, ale bol by to dôležitý krok správnym smerom e, v dobe, kedy sa mnohí uberajú už nesprávnym smerom uplynulo viac ako 10 rokov. Ehm, môžem vás uistiť o tom, že e, my to budeme sledovať veľmi pozorne a budeme nastojiť na zmene smeru. E, ďakujem pani Laura Ferrara. Ďakujem pán predsedajúci. Princíp nediskriminácie pred, predpokladá je zakotvený v európskom práve aj v rôznych zmluvách. Ale napriek tomu už viac ako 10 rokov sa snažíme o schválenie horizontálnej smernice, ktorá by zakázala rôzne formy diskriminácie aj mimo e, pracoviska, či už ide o diskrimináciu na základe náboženstva, presvedčenia, e, veku, sexuálnej orientácie, e, postihnutia a chceme tam zakotviť napríklad